Dobré ráno prajem všetkým. Poprosím vás, zaujmete svoje miesta v sále, aby sme mohli začať hlasovať. Na prvé hlasovanie budete potrebovať svoje hlasovacie karty. Ďakujem, že ste sa usadili. Pripravení? Ďakujem vám. Tak sa sústredme. Najprv budeme hlasovať o otázke na ústne zodpovedanie adresované na rade. Týka sa to e, klimatickej konferencie v Bone. Takže otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o otázke na ústne zodpovedanie adresovanej komisii. Téma tá istá, kmetická konferencia v Bone. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej budeme hlasovať o návrhu, ktorý sa týka protokolu z Kigali o látkach, ktoré poškodzujú ozonovú vrstvu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalej hlasujeme o návrhu rozhodnutí rady pozmenujúcim návrhom ku protokolu o diálkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcim hranicami štátov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Teraz budeme hlasovať o výhrade, teda námietke ktorá sa týka schvalovania aktívnej látky alebo účinnej látky tiametoxán. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o námietke podľa článku 106 účinná látka imidaklopride. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o námietke na schválenie, schválenie a účinné látky klotianidín. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej hlasujeme o love veľrýb v Norsku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Tým končíme krátke hlasovanie. A teraz tu máme ešte opatrenia EU na, zamerané na udržateľnosť. Ste pripravení? Dobre. Začíname kompromisom 2. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Musím vám oznámiť, že pán Faria stiahol na návrh 2.9.0. Hlasujeme o kompromise 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. DV 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 55 no, vypadáva. Kompromis 36, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmienujúci návrh 71, kto je za, proti, Preveríme elektronicky. 71. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronický kompromis 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Návrh 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 74. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh 97, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 98, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 99, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 107, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 108, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí? Návrh 110, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 112, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 129, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 31, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. OK, 31, otváram hlasovanie, preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté, ale bolo to tesné. Dobre. Teraz budeme hlasovať o návrhu I-130. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 130. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Agri 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to je schválené, ale preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Hm? Agri 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Agri 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 135. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 142, kto je za? Pr- a je to po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 143, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 145, kto je za? Proti? Zdržali sa? zavietnuté, myslím, ale preveríme elektronicky 145. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. No, je to schválené. 146 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 148, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 149, kto je za, proti, zdržali sa, prevelíme elektronicky 149. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 150. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 151. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 154, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 155, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 163, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 165, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 166, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. 170, kto je za, proti, zdržali sa, schválení, Kompromis 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 99, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 178, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Preveríme 178 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ospravedlňujem sa. Takže je to schválené. 179, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 180, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 182. Pardon, 181, opravuje sa pani predsedajúca. 181, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme elektronicky. 181, je to veľmi tesné. zdá sa, ako by sa men, posunula tá väčšina na, op- na opačnú stranu. Takže končíme hlasovanie. A je to schválené, dobre. 182, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 183, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 177, kto je za, proti, zdržali sa, schválené Preveríme elektronicky 177. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. 185, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 186, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Preveríme si elektronicky 186. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Hlas zo sály žiaľ nie je počuť. Nehovorí do mikrofónu. Možno máte angličtinu v sluchatkách, lebo hovorím po anglicky, vyjadrila sa pani predsednička. Už to funguje? Asi bude musieť byť bližšie k mikrofónu, hovorí pani predsedajúca. Dobre, kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Aha, o tomto sme hlasovali. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kult 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. DV6. Kto je, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. DV7. Kto je za? Aha, vypadáva. Takže dobre. Ďalej DV15 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 917, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 919, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 920 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Ešte raz. Prvá časť 920, kto je za, Dobre, schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 203. Vypadáva? Aha, hlasujeme. Takže, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 204. Vypadáva. 205. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 215. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 216. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 217. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 223. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 224. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 226. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 Aha, pardon, 226 preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie na 226. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej, kompromis 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 230. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 231, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 232. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Máme tu nejaké pozmeňujúce návrhy. Kult. Takže Kult 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 17, za, proti, zdržali sa, schválené. 18, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 19, za, proti, zdržali sa, schválené. 20, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 29, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujeme o 23, teda kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 24, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 26, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 28, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Teraz ideme ku návrhu 237, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 238, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 239, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 240, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 240. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. 241, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 246, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 248, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 27, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 253, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 254, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 259, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 260, kto je za, proti. Preveríme 260 elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. 262. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 263. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 264. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 265. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Hej. Ďalej. DV18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky DV18. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Kompromis 29, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 271 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. 271 prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 272, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 274, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 277, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 278, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 280, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 281, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 282, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 283, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 30, kto je za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronický kompromis 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz tu máme sériu pozmeňujúcich návrhov AGRI. Takže budem Poviem Agri len na začiatku a potom bude len čísla. Agri 6, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Schválené. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté, myslím. Preveríme elektronicky Agri 20. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Agri 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky Agri 22. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Nevidela som dobre vaše ruky, viete? Prosím, dvíhajte lepšie ruky, aby som lepšie videla. Agri 23 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 295. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kult 7. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 296, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 299, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 300, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Aha, preveríme. Návrh číslo 300. Otváram hlasovanie. A, zdržali sa. Aha. No, ďakujem, pán Belec, že ste ma upozornili. Takže uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 302, mhm. kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme. Elektronicky 302. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. 90. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 305. Hlasujeme o 305? -ke? Alebo nie? Aha, nehlasujeme. Dobre, 308. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 3 a 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 7. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 12, alebo hlasujeme alebo nie, pýta sa predsedajúca. Aha, nehlasujeme o tomto. Kompromis 33, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. DVA, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. DVB, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. DVC, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky DVC. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať o 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 33. Hlasujeme o 33. Dobre. OK. Takže 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže máme tu niekoľko DV. DV písmeno D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. E. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme Ečko. Otváram hlasovanie ku DVE. E. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. F, -ko. kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. G, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. H, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz záverečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Tým končíme hlasovanie. Ďakujem vám. Um, uh, Vážení kolegovia, um, krátka uh, prestávka, keďže sme na tom s časom celkom dobre. Budeme pokračovať o 10. Môžete si dať kávu.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 Well, hello. Um, next item on our agenda is the... Nuž, eh, zdravím vás. Ďalší bod eh, eh, výmena názorov eh, s komisiou eh, ohľadom eh, refitu smernice o kvalite paliv. Pokiaľ sa nemýlim, je tu vedúci úradu generálneho riaditeľstva klíma pán Bake. Takže téma tohto refitu je mimoriadne dôležitá a táto konkrétna téma je tiež pre nás významná a preto sme vás požiadali, aby ste sem prišli, aby ste nás oboznámili s pracovným dokumentom komisii. Poprosím vás, aby ste eh, nám priblížili to, čo ste nám chceli povedať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pekné dobré ráno všetkým. A ďakujeme za pozvanie a za túto možnosť prezentovať výsledky hodnotenia e, smernice o kvalite paliv. Ako viete, toto e, e, hodnotenie sa zverejnilo v maji ako súčasť balička pre mobilitu. Najprv by som vám chcel urobiť prehľad cieľov tejto smernice a už potom pristúpim k záverom tohto hodnotenia. Smernica o kvalite paliv je pomerne stará, bola schválená takmer pred 20 rokmi. Niekoľkokrát sa novelizovala, ale hlavné cieľe legislatívy zostávajú bez zmeny a sú zhrnuté na tejto presvitke. Predovšetkým ide o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia, e, ide o zlepšenie kvality vzdušia a vylepšiť nie fungovania vnútorného trhu pre e, paliva a znížiť e, emisie skleníkových plynov e, z dopravných paliv. Ale treba pritom zohľadňovať všetky prvky dopravy, vrátanie paliv a jedným z cieľov smernice je dekarbonizácia paliv. Niekoľko slov o samotnom procese hodnotenia. Išlo o, o ex, externú štúdiu, ktorú sme si objednali a ktorá je zverejnená, je k dispozícii e, v, kniž, e, v knihkupectve EÚ. Konzultovali sme to aj s predstaviteľmi priemyslu, e, štátnych orgánov, mimovládnymi organizáciami. Organizovali sme odborný seminár, na ktorom sa dosiahla širšia zhoda v súvislosti s týmto hodnotením. Čo by som chcel ešte zdôrazniť, je e, rozsah tohto hodnotenia. E, my sme sa nezamerili na všetky ustanovenia smernice o kvalite paliv, ale na dva dôležité prvky nad ide o celevé ukazovatele, e, ktoré sú obsahnuté v známom článku 7a, kde sa hovorí e, o e, znižení o 60 do roku 2020. Hodnotenie sa tohto netýkalo, pretože to sa ešte neimplementovalo. To znamená, že pri hodnotení sa dívame dozadu, späť. A táto e, súčasť legislatívy sa práve teraz transponuje do vnútroštátnej úpravy. E, mala sa transponovať do apríla tohto roku. Druhý prvok, ktorý sa vylúčil, to sú e, kritérie dlhodobej držateľnosti biopalív. Predtým, ako prejdem k záverom, tohto hodnotenia. Dovolím si ešte niekoľko slov, aby som vám pripomenul e, najdôležitejšie ustanovenia tejto smernice. Smernica o kvalite paliv e, ustanovuje špecifikácie benzína, dízlového paliva, ako aj biozložiek, ktoré sú ich súčasťou ide o e, obmedzenie e, znečistujúcich látok. Tu sme vymenovali hlavné znečistujúce látky, ktoré sa upravujú týmito špecifikáciami paliv. Vrátanie e, mm, oxidu dusičnanu, no niektoré kovy ako olovo, častice, uhľovodiky takisto sa tu spomínajú paliva, ktoré sa používajú v doprave a niektoré menej prísne požiadavky, e, ktoré sa používajú v strojoch e, mimo ciest. Treba si uvedomiť, že príslušné ustanovenia e, majú aj limity tlaku výparov niektorých paliv a špecifikácie paliv taktiež majú za cieľ zabezpečenie súlad týchto paliv s požiadavkami motorov a požiadavkami na spracovanie splodín. A preto sú tu aj určité limity, pokiaľ ide o pridávanie niektorých biopalív, ktoré nie sú e, kompatibilní so všetkými druhmi motorov. E, spomeniem e, dva dôležité limity. Jednak e, e týka sa to biodízlového paliva. E, obsah biologických zložiek e, je obmedzený 7 percentmi a v benzíne obsah etanolu je tiež obmedzený 10 Je to stanovené tak, aby sa zabezpečilo náležité fungovanie mm, motorov. Sú aj isté výnimky, ktoré sa dajú uplatniť na tieto e, e, limity na biopalivá. Takisto aj pokiaľ ide o požiadavky o e, tlak výparov. Existuje a veľmi prísny mechanizmus e, monitoringu kvality paliv, ktoré majú uplatňovať členské štáty. E, ráta sa aj s predkladaním správ s tým, aby komisia vedela vyhodnotiť e, dodržovanie požiadaviek tejto legislatívy. Výročné správy sa zverejňujú a zasielajú sa na komisiu a Európsku agentúru pre životné prostredie. A teraz k samotným záverom hodnotiaceho procesu. Tu spomíname najdôležitejšie, najdôležitejšie kritérie, pokiaľ ide o účinnosť legislatívy. Na týchto mm, prísvitkách e, ukazujeme, ako sa zmenšoval, e, e, zmenšovala hladina najdôležitejších znečistujúcich látok a počas doby trvania smernice došlo k značnému poklesu týchto znečistujúcich látok. Napríklad e, to bolo aj e, vďaka zavedeniu limitných hodnot e, síry a olova, čo znamenalo prudký pokles emisí týchto látok. Ale to sa dosiahlo iba do určitej miery, pretože do, je to aj výsledkom noriem emisí dopravných prostriedkov, a to sa podarilo dosiahnuť až po vylepšení kvality paliv. Napríklad, ak máme e, e, vysoký obsah síry, to bráni e, fungovaniu katalizátorov, náležitému fungovaniu katalizátorov. To znamená, že ide o kombináciu požiadaviek na paliva a noriem na emisie z motorových vozidel. Pokiaľ ide o efektivitu. E, e, hodnotili sme, nakoľko sa dodržovajú požiadavky na špecifikácii a treba povedať, že pri tejto kontrole sme zistili, že v 90 až 100 prípadov e, sme konštatovali dodržovanie týchto kritérií. Nie sú žiadne náznaky toho, že dochádza k Mm, poškodeniu motorov alebo ďalších súčiastok e, e, v dôsledku zlej kvality paliv. To znamená, že monitorovací systém, ktorý implementujú členské štáty, sa osvedčil. Ďalší, ďalšie kritérium. Účinnosť. Nepodarilo sa nám urobiť e, kompletnú analýzu nákladov a prínosov tejto smernice, avšak disponibilné údaje o nákladoch pre dodavateľov paliv a pre rafinérie, ako aj administratívna záťaž v súvislosti s monitoringom. E, Toto všetko sa ukázalo ako menej e, zaťažujúce než prínosy v dôsledku zniženia emisí znečistujúcich látok z paliv. Minimálne štandardy e, hovoria o tom, že dodavatelia paliv znašajú nižšie náklady, než e, e, ako tomu by bolo, keby normy sa stanovali iba vnútroštátne. Ale samotná smernica nie rata s kompletnou harmonizáciou paliv pre dopravu ustanovuje iba minimálne požiadavky a najväčšie rozdiely sa týkajú preferencií, pokiaľ ide o pridávanie biopalív. Zistujeme, že v členských štátoch e, je nerovnaká vnútroštátna úprava, pokiaľ ide o podiel biopalív e, v zmesách a počas e, verejných konzultácií sa zistilo, že bolo by možné naďalej znižovať náklady v prípade poklesu týchto rozdielov. Pokiaľ e, hovoríme o súlede medzi touto smernicou a ďalšou legislatívou, skúmali sme viaceré možnosti, ale predovšetkým e, je tu súvis so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie, kde sa stanovuje e, celý ukazovateľ 10% do roku 2020. E, skúmali sme interakciu medzi týmito e, dvomi legislatívami a zistili sme, že smernica o kvalite paliv je v súlade so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Pokiaľ ide o vnútornú koherenciu, dospeli sme k názoru, že jednotlivé ustanovenie smernice o kvalite paliv sú v súlade s celkovými smermi a cieľmi smernice. Najmä e, je tu možnosť e, poskytovania e, výnimek a je treba poznamenať, že nie všetky druhy paliv spadajú po túto smernice. A teraz záverom, pani predsednička, treba poznamenať, že naše hlavné zistenie spočívajú v tom, že smernica o kvalite paliv E, splňa svoje e, cieľe, zabezpečuje pridanú európsku hodnotu a zaistuje ochranu životného prostredia a ľudského zdravia. Nie sú žiadne náznaky toho, že miera prúžnosti vo forme výnimiek alebo e, manevrovacieho priestoru pre členské štáty z hľadiska kombinácií biopaliv by nejakým spôsobom obmedzovala fungovanie trhu alebo e, mala ďalšie negatívne následky. A preto sa navrhujú, aby sa na teraz neuvažovala o revízii smernice o kvalite paliv. Napriek tomu, samotná skutočnosť, že smernica e, o kvalite paliv sa nesnaží o kompletnú e, harmonizáciu dopravných palív si predsa len vyžaduje mm, ďalší monitoring a komisie sa tomu bude venovať počas nasledujúcich rokov a mesiacov. Ďakujem veľmi pekne. Kto si praje e, slovo? Pani Dali. Ďakujem pani predsednička a ďakujem pekne pán Pako za poskytnuté informácie. Mala by som niekoľko otázok, e, vychádzajúc z vašej prezentácie a e, vzhľadom na to, čo ste e, e, už povedali, ak som správne pochopila z vašej prezentácie, refit sa týka všetkoho okrem článku 7a, 7b a e, keďže článok 7a sa iba prednedávnom E, transponoval a e, e, ostatné ustanovenia 7b a c sa teraz vyhodnocujú. Kedy budete mať výsledky tohto hodnotenia 7b a e? A či plánujete v budúcnosti vyhodnotiť aj ustanovenie článku 7a? Ak áno, kedy? Ďalšia otázka súvisí s tým, že napriek tomu, že smernica o kvalite paliv sa ukázala ako efektívna e, z hľadiska e, ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Ja to chápem tak, že naše ambície v oblasti e, redukcie hlavných znečistujúcich látok boli nižšie, než sa očakávalo. Môžete to potvrdiť? Ak áno, prečo? Ako komisia vníma to, e, že redukcia znečistujúcich látok bola menšia, než sa pôvodne predpokladalo. A čo chcete urobiť s tým, aby ste zabezpečili e, pôvodne zamýšľané ciele tejto smernice? A vo vašej prezentácii ste povedali, že väčšina pariv, ktoré sú k dispozícii na trhu únie, e, sú v súlade s požiadavkami smernice ale ja to e, vnímam tak, že niektoré paliva nesplňajú tieto požiadavky. Má komisia nejaké informácie o takýchto palivách? Či e, sa to týka e, niektorých členských štátov, alebo ide o celý európsky problém? Takisto by som sa rada sústredila na článku 7a, i keď viem, že to nie je súčasťou tohto refitu pre mňa to je obzvlášť dôležité, pretože článok 7a sa sústreduje na redukciu skleníkových plynov z hľadiska e, kvality palív. Vidím to tak, že komisia e, teraz opúšťa e, tento prístup a dôraz na skleníkové plyny a skôr zdôrazňujú hľadisko objemov. Chcela by som vedieť prečo, či komisia naozaj opúšťa tento prístup založený na emisiách skleníkových plynov a skôr zdôrazňuje e, hľadisko e, objemu. Ak áno, prečo to komisia robí? A posledná otázka. Je, e, významné kritické poznámky voči smernice spočúvali v tom, že počas implementácie došlo k značnému oslabeniu smernice, pretože určití lobistické skupiny a odvetvia vyvíjali E, veľký tlak. Ak je to naozaj tak, akým spôsobom hodlá komisia mm, odstraniť e, e, existujúce nedostatky a či plánuje sa sústrediť na záležitosti, ktoré sú tak dôležité pre Európu. Ďakujem pekne, praje si ešte niekto slovo. Potom aj ja by som chcela položiť otázku. Poprosil by som vás, aby ste nám e, bližšie e, vysvetlili grafiky, e, diagramy, kde sú uvedené rôzne znečistujúce látky. Vysvetlite nám, prosím vás, to podrobnejšie. Videla som na diagramoch, že niektoré znečistujúce látky poklesli výraznejšie než iné, ale ktoré sa prakticky nepohli. Nemáme žiadne ďalšie otázky? Nie. Potom eh, by som vrátila eh, slovo späť komisii pánovi Bakovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem aj za otázky. Pokiaľ je vyhodnotenie tých častí, ktoré nie sú obsahom tohoto vyhodnotenia, článok 7a, ak som povedal, sa práve teraz transponuje a implementuje. Takže to hodnotenie nastane potom, keď e, v roku 2020 budeme mať plne implementované toto ustanovenie. Pokiaľ ide o 7b a 7e, to sú tie kritéria udržateľnosti. Toto sa už vykonáva, to vyhodnotenie a je tu návrh, aby vznikla nová smernica a vlastne už e, v septembri sa o tom hovorilo. Takže teraz sa to týka už vyplatňovaní kritérií aj udržateľnosti biopalív. Pokiaľ ide o ďalší aspekt, tak tam vidíme určité zníženie, ale v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením komisie ohľadne prípravy smernice o kvalite palív, tak sú tu určité výhľady, ktoré potom viedli k znižovaniu znečistujúcich látok vo vzduši. V prvom rade ide o objem tých e, objem dopravy, ten narastol od vtedy, čo sa predtým vykonávala táto štúdia. A po druhé, vieme, že sú tu určité otázky alebo problémy, ktoré ešte nie sú vyriešené a týkajú sa výfukových plynov. Čiže boli prijímané ďalšie opatrenie na znižovanie emisí z vozidiel. Predovšetkým ide o nové ustanovenia NOx. Pokiaľ ide o konkrétne paliva, e, aspekty e, plnenia požiadaviek e, uvedenej smernice o kvalite palív. Neviem, že tu nemáme nejaké konkrétne príklady, eh, kde nedochádza k zhode s požiadavkami smernice, ale pokiaľ ide o otázku toho, čo sa stane ako ďalšom, pri ďalšom kruhu, pri dekarbonizácii palív, keď sa bude vychádzať eh, skôr z objemu a nie eh, z energetického obsahu s výhľadom do roku 2030, tak ako vidíte, v Lani v decembri komisia prišla s návrhom, týka sa to e, smernice o obnoviteľných zdrojoch a toto ešte je podopreté aj dopadovou štúdiou. Práve ide o e, paliva s nízkymi emisiami a o spôsoby zmiešavania týchto látok. Takže komisia má potom k dispozícii aj príslušné výsledky analýzy. Ďalej sa dosť e, diskutovalo za posledné roky o tejto téme a rozhodnutie sa už príjima, ale treba venovať veľkú pozornosť monitorovaniu a aspektu podávania správ vzhľadom na objem rôznych typov palív a to sa týka chcem potvrdiť, že monitorovanie kvality, respektíve správy o tomto, e, preukazujú vysokú mieru zhody a práve e, môžeme povedať, že väčšina palív, ktoré sme skúmali, splňajú požiadavky a na úrovni benzín je niekde na úrovni 99%, na dízlového paliva 100%. Sú ale niektoré paliva, ktoré nie sú hodnotené, kde vlastne tie špecifikácie ani e, sa tu neuplatňujú. Ide o paliva s veľkým obsahom biopaliv, tam je ich asi na úrovni 30 a tieto predstavujú ale veľmi malé percento využitia v doprave v EÚ. V podstate je to menej než 1%. Okay. <clears throat> Then uh, thank you very much for your participation. Um, and, uh... Ďakujem. A teraz Berieme na vedomie vaše prezentácie. Dúfame, že sa znovu uvidíme pri nejakej ďalšej príležitosti. Ďakujeme. Tým pádom končí tento bod programu. <clears throat> E, ideme teraz k ďalšiemu bodu nášho programu. Zdravotné dopady izoglukózy. Tu e, bude prebiehať výmena názorov s komisiou. Prišla med, medzi nás pani Alexandra Nikolákopolu, ktorá tu zastupuje zdravotnícky sektor a ja jej dávam slovo, aby nás s touto témou oboznámila. Yes. Good morning. Uh, thank you. Dobre. dobrý deň. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za pozvanie na túto výmenu názorov Ja vás chcem oboznámiť s aktuálnou situáciou e, v tejto oblasti a nás zaujíma názor parlamentu k tejto téme. Najskôr treba vysvetliť, že izoglukóza je definovaná v európskej legislatíve. Je to cukor, ktorý je odvodený zo škrobu a z obilovín a je to niečo iné ako sacharóza, ktorá sa vyrába z cukrovej repy. Dôležité je povedať, že sacharóza, teda ten normálny cukor, je zmesou glukózy a fruktózy, zhruba 50 e, jedna je 50 druhá, ale izoglukóza má rovnak, politické zloženie, mení sa ale proporcia obidvoch zložiek. V Európe sa používa predovšetkým kukuričný sirup, ktorý má vysokú koncentráciu izoglukózy, a to buď v pomere 50 e, fruktózy k 42 e, glukózy a prečo vlastne dochádza k tejto náhrade. Izoglukóza môže nahradiť e, sacharózu, ktorá sa vyrába z cukrovej repy a e, používanie izoglukózy e, pri výrobe potravín má svoje opodstatnenie. Je to tekuté sladidlo, ktoré má špecifické vlastnosti a preto sa pridáva do nápojov, marmelád a do sladkostí je aj lacnejšie pravdepodobne. Navyše slúži aj ako preventívna látka, ktorá bráni cukornateniu a lepivosti e, cukroviniek. Musíme si uvedomiť, že doteraz v Európskej únii bol, bola výroba a dovoz izoglukózy pod kontrolou a Európska únia dávala e, prednosť sacharóze z vlastných zdrojov, ale vďaka nedávnych vďaka nedávnym reformám, ktoré prebehli na e, trhu s cukrom, sa situácia pravdepodobne zmení. Od tohto roku už nebudú existovať žiadne výrobné kvóty ani pre sacharózu, ani pre izoglukózu a to pravdepodobne povedie k zmenám po, pri používaní izoglukózy v Európskej únii. Aké rozsiahle budú tieto zmeny, je veľmi obťažné dopredu e, predvídať. Kolegovia z DG Agri vypracovali isté odhady pred niekoľkými rokmi, ale tie vychádza, vychádzali z predpokladu, že cena cukru bude klesať a že sa bude zvyšovať objem výroby cukru z cukrovej repy, ako aj izoglukózy, a to až o 12 v porovnaní so súčasnou situáciou. Komisia veľmi dobre vie, že práve teraz prebieha debata o tom, ako budú výrobcovia cukru a cukroviniek reagovať na zrušenie kvót a aký dopad to bude mať na výživu v budúcnosti. Tiež by som sa chcela ešte e, E, zmieniť o jednej veci. Keď sme e, realizovali e, reformu cukrovarníctva, robili sme vyhodnocovanie rôznych dopadov, ale nerobili sme dopady na zdravie. My máme k dispozícii vedecké závery od FSA, ktoré sa netýka konkrétne uizoglukózy alebo všeobecnosti cukru a sacharózy. Pokiaľ ide o zdravotný dopad e, sacharózy, tak EFSA vo svojom stanovisku hovorí, že vysoký podiel a vysoká konzumácia fruktózy môže mať negatívny dopad na príliš vysoký obsah lipidov v krvi a môže viesť k akumulácii abdominálneho, teda brušného tuku. K tomu ale nedochádza, ak je dávka e, fruktózy nízka, to znamená 40 až 50 gramov denne. sa tiež uvádza, že tieto negatívne dopady fruktózy zodpovedajú spotrebe zhruba 125 gramov fruktózy na deň. Toto množstvo je pomerne obťažné skonzumovať v rámci normálneho stravovania. Ďalšie údaje EFSA vo všeobecnosti berú do úvahy spotrebu cukrov a EFSA rovnako vydala stanovisko k výživovej hodnote uhľohydrátov a vláknín a tam sa dospelo k záveru, že chýba dosť, chýbajú dostatočné dôkazy o ich e, dopade na to, aby sa stanovil nejaký horný limit žiaducej dennej spotreby. Ale mnohé členské štáty uvádzajú doporučenia pre prídavné cukry. Tie by nemali tvoriť viac ako 10 celkového objemu energetickej spotreby. Niektoré členské štáty uvádzajú tiež e, to, túto spotrebu v rozmedzi 5 až 15 A ešte by som sa chcela zmieniť o ochrane a informovanosti spotrebiteľov. A rada by som poukázala na to, že tam, kde sa izoglukóza v potravinách používa, je označovaná ako prísada A je tu pravidlo kvantitatívnej indikácie, ktoré umožní spotrebiteľovi identifikovať prítomnosť izoglukózy v potravine a jej význam alebo jej proporciu v porovnaní s inými prísadami. E, tiež by som ešte spomenula niektoré ďalšie aktivity, ktoré, e, v tej, ktorými sa v tejto chvíli riaditeľstvo pre zdravotníctvo zaoberá. Ide tu o hodnotenie, ktoré prebieha v rámci súčasného zdravotného programu a konkrétnych vedeckých poznatkov, pokiaľ ide o energetickú e, spotrebu, výživovú spotrebu v rámci bežných stravovacích návykov obyvateľstva. Toto stanovisko bude k dispozícii do, roku, do konca roku 2017. Tiež by som e, rada pripomenula, že komisia prišla s iniciatívnymi návrhmi regulatórnymi aj neregulatórnymi, ktorý, ktoré sú zamerané na konzumáciu cukru. Napríklad v decembri 2016 sa stalo povinným uverejňovať na obale potravín e, celkové zloženie E, vrátane e, obsahu cukru, ktorý je v potravine obsiahnutý. A tam ide o všetky mono aj polysacharidy, ktoré sú v potravine obsiahnuté. To znamená, že e, sa to týka aj glukózy, aj fruktózy, ktoré sú v prísadách, ako je napríklad izoglukóza. Riaditeľstvo pre zdravotníctvo si všíma, že na úrovni členských štátov existuje veľa iniciatív neregulatórnej povahy, ako napríklad stratégia boja proti obezite a e, ňou spôsobenými zdravotnými komplikáciami z roku 2017 a komisia spolupracuje s členskými štátmi aj na úrovni pracovnej skupiny na vysokej úrovni, pokiaľ ide o propagáciu telesnej aktivity. Pokiaľ ide o dobrovoľné aktivity o, e, v rámci vybraných výživových látok a od roku 2015 došlo k dohode, pokiaľ ide o e, vymenovávanie rôznych e, alebo o zoznam rôznych druhov cukru, ktoré je možné pridávať do potravín s platnosťou do roku 2020. Pokiaľ ide o propagáciu vhodného stravovania a pohybu, tu komisia veľmi úzko spolupracuje so zainteresovanými aktérmi z oblasti potravinárstva a môžete vidieť, že toto je veľmi konkrétne orientované úsilie. Nám tu ide predovšetkým o to, aby sme tu mali plne E, vymenované všetky e, typy cukrov, ktoré sú v potravinách použité a ešte si musíme počkať na to, aký dopad bude mať e, táto deregulácia cukrovarnického sektoru na potravinársky trh. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pani Šaldemose, nech sa páči. Ďakujem pekne a vďaka komisii za toto stanovisko. Bolo to zaujímavé a Malo to dosť široký záber, ale dovolte mi vyjadriť sa úprimne. E, z hľadiska socialistickej skupiny socialistov, poviem to na rovinu. E, asi by bolo, poviem to rovno, asi dosť hlúposťou e, nejak rýpať do tohto syrupu, alebo otvoriť si vôbec takýto syrup z izoglukážov, keď vieme, že nie je zdravý. Povedali ste nám, že do konca roku 2017 e, príde hodnotenie dopadov. Prečo nepočkáme s otvorením trhu, aspoň dovtedy, kým príde to hodnotenie? Keď budeme mať v rukách e, najnovšie vedecké dôkazy e, o tomto. Aby sme teda vedeli, čo nám povedia vedci čo je a čo nie je dobré, aby sme nejakou formou konali. Teda, keď ide o aspekt, že by sme sa mali zbavovať nejakých kvót na cukor. Dovolte otázku. Budete veľmi pozorne monitorovať eh, zdravotné účinky, keď sa otvorí tento aspekt trhu s cukrom nastavujúcich rokoch. V nastavujúcich rokoch totiž ak to pôjde príliš rýchlo a zlým smerom, musíme začať konať. Ja tiež chápem, že ste museli, respektíve zatiaľ máte pomerne nízky príjem tohto cukru a to potom nevedie ku zdravotným problémom. Ale keď vieme, že asi polovica cukru v priemyselnom sektore je zhruba tohoto typu, napríklad v Amerike. Ale uvidíme, ako to bude v Európe. EU je to asi lacnejšie, pravda? Takže zrejme u nás v Európe zrejme pôjde ten trend podobne, ako bolo v USA. A potom e, sa to prejaví zrejme tým, že nastane značné zvýšenie e, konzum, konzumácie tohoto typu cukru. Takže musíme určite veľmi pozorne monitorovať túto situáciu a budeme ochotní konať, ak uvidíme, že naozaj v nastávajúcich rokoch nastane nejaký dopad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Vulkan. Ďakujem pekne komisii v prvom rade za uvedenie tejto problematiky. Hovoríme o zdravotných dôsledkoch používania izoglukózy a otázka znie, prečo práve teraz povedali ste, že je tu nariadenie o, trhy s, s cukrom, ktoré v septembri vyprší. podiel izoglukozy bol mezený na 5%, to je 700 e, tón ročne. Obávam sa, obávam sa, že teraz sa e, výrazne zvýši používanie izoglukózy podľa prvých hodnotení E, spotreba e, sa strojnásobí na 2,4 milióny tón. Obavy e, s tým treba odôvodniť. V prípade izoglukózy ide o premiesený cukor, ktorý častokrát sa vyrába z kukurice a pridáva sa do nápajov iz glukóza má jedné e, e, e, hospodársky prínos, je asi o 40 lacnejšia než cukor. A to je ten dôvod, prečo vo výbere pre zdravotníctvo a nie, hovoríme o tom, a nie pre hospodárstvo. Podľa môjho názoru izoglukóza nie je zdravá, ináč sa spotrebovala v organizme E, napríklad fruktóze e, e, sa odboráva v pečení a ukladá sa v organizme a to môže spôsobovať ukladaniu tukov a cukrov druhého typu. Výskum hovorí o tom, že dochádza k ukladaniu tukov v pečení. Viaceré štúdie v súvislosti s izoglukózou hovoria o E, chorobách pečenie. To bude znamenať väčšie používanie e, sladených nápajov e, a to radi konzumujú deti a mládež a to spôsobuje e, riziko toho, že bude viac e, e, deti s nadmerným, e, nadmernou váhou e, Eh, USA mm, na izoklovozu prípada asi 50 eh, trhu so sladidlem. Obávam sa, že to sa stane aj u nás. A chcel by som požiadať, že popri monitoringu, o ktorom hovorila kolegyne, aby spotrebitelia a najmä mládež dostávali vysvetlenia mm, o, o, o toho, čo jedia a pijú. A slad, nie každé sledidlo je rovnaké a nie každé je um, cukrom. Musíme jasne uh, uvádzať a označovať výrobky e, z izoglukózov. Chcel by som vedieť, čo máte v tejto súvislosti nejaké plány a či sú tu nejaké povinnosti pre um, výrobcov. Nemali by iba z dôvodov e, ekonomickej výhodnosti uplatňovať izoglukózu. a Mm, Nesmeli by sme e, uprednostňovať ekonomické hľadisko pred potrebou chráň, e, chrániť zdravie našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Pedicini. Ďakujem za slovo. Ďakujem, ďakujem aj komisii, e, ktorá sa tejto výmeny názorov zúčastňuje. Ja by som sa chcel sústrediť na dopady izoklúkozy na ľudské zdravie, pretože ako už bolo povedané, táto látka je obsiahnutá v mnohých nápojoch, ktoré konzumujú najmä deti. Ďalej je to v marmeládach, v pečive, v jogurtoch, skrátka vo veciach, ktoré e, deti a mladí ľudia radi konzumujú. Komisia hovorila o vplyve a o vlastne fungovaní e, izoglukózy v organizme. E, tu ide vlastne o to, že oblasť, ktorá bude najviac postihnutá, to sú deti. Ja súhlasím s tým, že to nebude jeden produkt, ktorý prispeje k nárastu patológií, ako je diabetes a obezita. Izoglukóza je výrazne škodlivejšia ako sacharóza a iné e, priemyselné e, sladidlá ale otázkou je, že či so, e, v prípade e, chorôb, ktoré e, týmto látkám pripisujeme, že či by sme nemohli e, robiť e, dopadovú štúdiu skôr, ako otvoríme náš trh týmto substanciám. A potom by sme sa mali ešte pozrieť na to, ako tieto výrobky a tieto substancie sú škodlivé, do akej miery sú škodlivé. To je veľmi dôležité. Prítomnosť izoglukózy v Európskej únii je povinná alebo nie, je, je rozdiel predsa medzi e, sirupom izoglukózovým a izoglukózovým. Ďakujem. Ja znie, zdieľam obavu kolegov a poviem prečo. Európske štáty e, celé roky sa pokúš... Štáty v EÚ sa snažia bojovať proti obezite a diabetes. Samozrejme, to je nie len zdravotné, zdravotná záťaž, ale aj finančná záťaž pre EÚ ako celok, aj pre jednotlivé členské štáty. Hovoríme tu teda aj o peniazoch. Musíme chápať celý rozsah problému Takže ja napríklad prichádzam z krajiny, z Malty, e, v stredozemi, kde bohužiaľ obezita a diabetes sú rozšírené. A je to práve jedna z, jeden z problémov aj u mladých ľudí. Dovolte aj uviezť nejaké príklady. Väčšina pacientov cukrovky má problém aj s obezitou. A 53 miliónov eur, čo je teda veľké percento z našich zdravotníckých nákladov v krajine sa vynakladá práve na e, tento problém. A to je naozaj dosť hrozivé. A vidíme problémy s obezitou. Vyše polovica dospelej populácie v EÚ má buď nadváhu, alebo je až obézna. Takže toto samozrejme prináša náklady a celkovo v rámci členských štát štátov je to, eh, je to 81 miliard eur, čo sú problémy s týmto. A v podstate to eh, odjeda obrovské prostriedky. Takže pozrieme sa na veci eh, z patričnej perspektívy. Takže tieto milióny môžeme oveľa lepšie investovať a môžeme zlepšiť kvalitu života ľudí. Áno, ja úprimne mám obavy. Predovšetkým je neakceptovateľné povedať, že teraz ešte nevieme, aké budú dopady, keď sa odnímu alebo zrušia kvóty na cukor. cukor. A dovoz priemyselného cukru bol doteraz obmedzený len na 5 celkového objemu pri dovozov ale predpokladá, že sa to v nastávajúcich šiestich rokoch strojnásobí a to nie je žart. Takže dlhodobý dopad izoglukózy na naše zdravie môže byť nebezpečný, pretože hovoríme o diabete, teda o cukrovke, o obezite, o kvalite života a predovšetkým, a toto mi spôsobuje najväčšie obavy, je to dopad na mladú generáciu. Chcem tiež vyjadriť, alebo chcem sa vyjadriť ku stanovisku EFSA. A práve tento orgán sa vyjadril, že štúdie, ktoré porovnávajú e, nealkoholické nápoje sladené e, glukózou, fruktózou a tak ďalej, tak tie ukazujú na to, že konzumovanie takýchto nápojov vedie ku kardiovaskulárnym problémom, ale aj ku zvyšovaniu eh, hmotnosti, teda aj k obezite. O tejto štúdii sme hovorili už v roku 2013 a komisia mala práve preskúmať dôsledky tohoto tvrdenia a preto by som rada vedela, ako to dopadlo, ako dopadla táto štúdia a aké boli hlavné závery, z ktorých sa môžeme aj my poučiť. A či teda komisia má nejaké plány zabezpečiť, aby sa situácia s vysokou mierou fruktózy v týchto produktoch nedopadla tak, ako to je v USA? A ešte ďalšia otázka, tá sa týka ešte označovania GMO. V podstate e, ani e, e, tie fruktóza alebo táto izoglukoza sa tiež nezvykne označovať, ale som presvedčená o tom, že európsky spotrebitelia majú právo vedieť, čo jedia, čo pijú a musia vedieť, teda, či takéto typy produktov sa začnú uvádzať v zoznamoch e, tak ako aj izoglukóza, že sa odstránia obmedzenia. Ďakujem. Slova pán Piče. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Skúsim. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ďakujeme aj komisii. Naozaj, cukor je jedným z najvýznamnejších produktov, ktorý sa využíva ako sladidlo samozrejme a súvisí to aj so zvyšovaním produkcie cukru, ale vidíme aj negatívne dôsledky na zdravie dôs- formou nadváhy, obezity a zvýšený krvný tlak a tak ďalej a tak ďalej. prírodný cukor, teda jedna z foriem je teda izoglukóza, teda jedným zo prostriedkov, ako sa nahrádza prírodný cukor, je izoglukóza. A teda je to priemyselný cukor, je relatívne lacný. A teraz máme už kvotu na úrovni 700 tisíc tón, ale keď sa odstráni táto kvóta, tak to bude mať svoje dôsledky. Musíme mať na pamäti, že tento cukor môže spôsobiť značné zdravotné dôsledky. A vedci už preukázali, že používanie izoglukózy v USA znamená, že jeden pohár nápoja, keď sa pije každý deň a používa sa izoglukóza ako sladidlo, tak e, toto uspokojí celkovo celkový príjem cukru na deň. Čiže jeden pohár e, je ekvivalent celkovej spotreby na deň a ak sa pije viac, tak to určite môže viesť ku poškodeniu zdravia, môže to viesť ku diabetu a tak ďalej. Čiže osoba, ktorá pije viacej izoglukózy, tak e, tieto osoby, ktoré takto konzumujú izoglukózu, tak e, naozaj e, sa vystavujú riziku ohrozenia zdravia. Musíme mať na pamäti, že izoglukóza je rezidentná na inzulín, a preto je to také dôležité. Izoglukoza sa pokladá za všeobecne bezpečnú látku, ale to neznamená, že dôsledky nadmerného, po, nadmernej konzumácie sú bezpečné. Takže mám otázku na komisiu. Vie komisia o tom, že by existovali nejaké správy o využití alebo použití náhrad za jednoduché cukry. A aké dôsledky potom sú v takýchto prípadoch, najmä pri použití izoglukózy ako náhražky. Okrem toho sú tu určité pravidlá aj v oblasti priemyslu. Ale bolo by možné nejak v samotnom priemysle potravinárskom, bolo by možné obmedziť využívanie izoglukózy. Musíme mať na pamäti aj to, že dôsledky užívania izoglukózy môžu byť dramatické. A myslím, že by sme mali naliehavo vypracovať správu o dopadoch užívania izoglukózy a aké sú teda dopady na zdravie Európanov. Ďakujem pekne. Madame Karam má slovo. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Domnievam sa, že to, čo tu odznelo v tomto parlamente, jasne poukázalo na to, že máme obavy, že toto rozhodnutie komisie sa uberá absolútne nesprávnym smerom a e, e, vychádzam e, zo správy CDF aj odpoveď na otázku Dania Rosárie prečo padlo toto rozhodnutie totiž polnospodárska politika musí sledovať smery európskej politiky Ehm, mali by sa e, e, viac skonitovať na trh, ale to potom nie je e, politika pre spotrebiteľov alebo pre zdravie. Spôsobuje to problémy a robí sa na základe toho záver, že polnospodárska politika sa realizuje bez ohľadu na potreby ochrany zdravia. Keď v čl- článku 168 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie jasne sa stanovuje, že pri prijatí e, akýkoľvek e, smerov politiky musíme predovšetkým zabezpečovať vysokú úroveň ochrany zdravia. A Ehm, dokonca to, čo tu odznelo, bez akýchkoľvek komplexných štúdí e, naznačuje, že e, e, toto rozhodnutie je zjavne v rozpore s článkom 168 a tu nariadi, všetky tieto rozhodnutia sú podriadené požiadavkám trhu a nie prináša žiadnu hodnotu pre Európanov a spotrebiteľov A dostali sme sa do situácie, keď komisia sa rozhoduje jednoznačne v rozpore s e, ustanoveniami zmluvy. Sama... Ďakujem. Želá si ešte niekto prispieť do debaty? Ak nie, dávam slovo komisii a vypočujeme si reakciu na všetky tieto otázky. Thank you very much. Uh... Ďakujem. My sme vzali do úvahy všetky tieto otázky a komentáre zo strany poslancov, ako povedala pani Čeldomoza, momentálne by sme nemali čakať, že na to, že v ktorej forme vlastne eh, nedôjde k dôsledkom. Keď som hovorila o všeobecnej revízii, nemyslela som tam na e, dopad e, tejto jednotli, jednotlivý. Myslela som na globálnu štúdiu dopadu všetkých štúdií ohľadne e, dopadu glu, izoglukózy a jej spotreby na ľudské zdravie. E, je zaujímavé, že momentálne Európsky orgán na žiadosť škandinávskych krajín e, Norska, e, Švedska, Dánska, Fínska a Islandu práve e, vypracúva prácu, získala mandát na to, aby vedecky odsledovala, aký vplyv má na ľudské zdravie dodatočný konzum, denný konzum cukru, ktorý pochádza zo všetkých zdrojov a aké sú dopady na zdravie. Týpa, týka sa to cukrózy, fruktózy, hydrolizátov, e, rôznych glukózových sirupov a ďalších e, prípravkov, ktoré e, sa vyrábajú z cukru a používajú sa v potravinárskom priemysle. Bude to dlhý výskum EFSA, takisto sa stretne so zúčastnenými stranami e, v, tom, v tomto e, hodnotiacom procese a budú dve verejné e, výmeny. Prvá sa očakáva v prvej polovici roku 2018 a druhá v druhej polovici roku 2018. Treba sa pozrieť na to, či je možné posilniť a ešte viac zdôrazniť práve táto štúdia, najmä aby sa zdô, zdôraznil aspekt e, zdravia a dopadu konzumu izoglukózy na zdravie. A to, čo nám povedala pani Dali, a vlastne e, aj v, vo vyhlásení EFSI sa práve hovorí o negatívnych vplyvoch, e, ktoré sa v organizme spúšťajú po vysokej spotrebe fruktózy alebo izoglukózy. Ide tu o to, že e, treba skonzumovať 150 gramov denne. To je veľmi veľké množstvo a je veľmi málo pravdepodobné, že dôjde ku konzumácii takéhoto veľkého množstva izoglukózy e, pri bežnom stravovacom režime. E, pri jeho vyhodnocovaní používania a dopadov používania izoglukózy je veľmi zaujímavé. Samozrejme, že nemôžeme sa zaviazať e, urobiť takúto štúdiu v tejto chvíli, ale my sme si veľmi dobre poznačili túto požiadavku, e, nastolíme ju na e, rozpravu s členskými štátmi a rovnako aj s príslušným sektorom. A ďalej, e, od ďalšia otázka sa týkala označovania prítomnosti izoglukózy e, na e, etiketách. Ako som povedala, e, existuje povinnosť, aby bola e, uvedená na zozname. Izoglukóza e, je látkou, ktorá sa používa a na, na, vlastne na etiketách nachádzame glukózový syrop, glikoglukosyropy. Tieto názvy sa menia v závislosti od pomeru glukózy a fruktózy v tých príslušných zložkách. Navyše, e, tu ide aj o nutričnú hodnotu, ktorá e, vlastne vyjadruje hodnotu všetkých cukrov, ktoré sú v potravine obsiahnuté a nie výlučne iba izoglukózy. Takže toto vám v tejto chvíli môžem povedať. Toto sú odpovede, ktoré vám v tejto chvíli môžem dať. Ja som si veľmi dobre poznačila vaše obavy a v komisii ich vyhodnotíme a takisto aj v našich debatách s členskými štátmi a so zúčastnenými stranami sa tomu budeme venovať vo všetkých rozprávach o obezite, zdraví a výžive. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem vám. A tým môžeme uzavrieť dnešnú dopoludnejšiu schôdzu, ale pripomínam vám, že popoludní začíname o 14. hodine. Budeme hovoriť o otázkach integrity eh, v, eh, pri rôznych agentúrach. Toľko téma na stretnutie